Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Vážení kolegovia a kolegyne, teraz sa dostaneme k vysvetleniam hlasovaniam a bola by som rada, keby ste všetci, ktorí tu nechcú byť, odišli, aby sme počuli tých, ktorí chcú ešte rozprávať. Kolegovia, prosím vás, pokúste sa rýchlo opustiť miestnosť, aby ostatní mohli byť vypočutí.